Kompetentné parlamentné výbory postúpili nasledujúce korigendum textu, ktoré bolo schválené Európskym parlamentom. V zmysle článku 231 odsek 4 e, rokovacieho poriadku toto korigendum sa bude považované za schválené, ak do 24 hodín po oznámení mm, určitý počet poslancov alebo istý počet politických skupín sa nevyjadrí proti toto korigendum je k dispozícii na websajte plenárneho plenárneho